Vážený pred, pán predseda, milí kolegovia, chrám Notre Dame bol prvý a najväčší chrám môjho života. Niek- ako niekdajší obyvateľ Paríža, ako Talian, ako Európan, cítim zranenie, bolí ma srdce, a tak ako asi všetci z nás – po tom, čo sa stalo včera v Paríži. Stojíme po boku Francúzov, po boku Francúzska. To, čo sa včera stalo, nie je len zranením, ktoré ľahko zabudneme. Treba sa naozaj angažovať. Všetci z nás sa musíme zapojiť a myslím si, že je, je tu myšlienka poslancov, e, e, navrhli, aby sme e, začali zbierať peniaze, aby sme pred plénom dali e, krabičku. A to, čo dnes e, vyzbierame, môže byť našim posolstvom solidarity, aby sme sa pokúsili postaviť to, čo treba na novo postaviť katedrále no-, Notre Dame ako posolstvo, pozitívne posolstvo Európskeho parlamentu. V mene parlamentu chcem tiež poďakovať všetkým e, francúzským požiarníkom, ktorí bojovali včera e, proti ohňu, ktorý e, ničil stavbu. Rátam teda s vami, spolieham sa na vás a myslím si, že toto posolstvo Európskeho parlamentu takisto mám na mysli e, radu a komisiu, že to pomôže Francúzsku, Francúzom, Európanom. Ďakujem. La seduta Budeme pokračovať bodom eh, programu závery zo zasadnutia Európskej rady z 10. apríla 2019 o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dám slovo i hneď Donaldovi Tuskovi, predsedovi Európskej rady. Thank you, Mr. President. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení priatelia. Z tohto miesta by som chcel vysloviť spolupatričnosť celým francúzským národom v svetle parížskej tragédie. Nehovorím to iba ako predseda Európskej rady, ale takisto ako aj občan Gdaňska, ktorý bol z 90% zničený a spálený, ale neskôr opätovne vystavaný. A tak si vystaviate aj opätovne svoju katedrálu. Zo Štrasburgu, hlavného mesta Európskej únie, vyzývam všetkých 28 členských štátov, aby sa zúčastnili na tejto úlohe. Viem, že táto úloha bude trvať nesmierne dlho, ale táto úloha znamená viac než materiálnu pomoc. Požiar katedrály Notre Dame poukazuje na to, že nás vezuje niečo oveľa dôležitejšie a niečo oveľa hĺbšie, než len zmluvy. Dnes už lepšie chápeme podstatu toho, čo máme spoločné. Chápeme, čo všetko môžeme stratiť a musíme vystúpiť na obranu našich spoločných hodnot. Minulý týždeň 27 predstaviteľov členských štátov a predstaviteľov Spojeného kráľovstva sa dohodli na predložení e, obdobia článku 50 až do 31. oktobra tohto roku. Toto rozšírenie a predloženie dáva čas našim britským priateľom nájsť východisko zo súčasnej situácie. Dúfam, že tento čas využijú najlepším možným spôsobom. Európska rada bude očakávať jasné posolstvo zo Spojeného kráľovstva o tom, ako napredovať ak bude dohoda, ktorá má byť predmetom ratifikácie, tak potom sa automaticky toto predlženie ešte rozšíri o potrebný počet dní a Británia vystúpi k danému dátumu. Je jasné, že nedôjde k opätovnému otvoreniu dohody o vystúpení. Aby sme však uľahčili ratifikačný proces, Európska 27 je pripravená opätovne zvážiť politickú deklaráciu o budúcom vzťahu, pokiaľ pozícia Spojeného kráľovstva sa nejakým spôsobom zmení. Minulý týždeň Európska rada zmenila logiku toho, keď Spojené kráľovstvo žiadalo oveľa kratšie e, predlženie a bolo predlženie priznané oveľa dlhšie. Myslím si, že táto zmena prináša niekoľko výhod. V prvom rade iba e, dlhšie predlženie spôsobí, že všetky možnosti ostanú na stole, ako napríklad ratifikácia súčasnej dohodnutej dohody o vystúpení, alebo to poskytne dodatočný čas na premyslenie si samotného Brexitu, pokiaľ by to bola vôľa britského ľudu. A samozrejme umožňuje to sústrediť sa aj na iné priority, ako napríklad na obchod z eh, USA alebo rozhovory o nových uh, lídroch a predstaviteľoch. Samo... Vyskytli sa tu obavy, že Spojené kráľovstvo môže narušiť chod eh, Európskej únie. Ale samotné Spojené kráľovstvo odmietlo takéto naháňanie strachu. Od samotného počiatku procesu e, Brexitu bolo Spojené kráľovstvo spolahlivým partnerom e, v Európskej rade a nemyslíme si, že toto sa nejakým spôsobom zmení. No a po tretie, toto flexibilné predlženie takisto oddialuje aj možnosť odchodu bez dohody o viac ako 6 mesiacov. Vďaka tomu milióny ľudí a, milió- a mnoho e, podnikov získalo akú takú istotu v týchto neistých časoch. Jedným z následkov našeho rozhodnutia je, že Spojené kráľovstvo bude poriadať voľby do Európskeho parlamentu budúci mesiac. Musíme k tomu pristúpiť zodpovedne vzhľadom na to, že poslanci Európskeho parlamentu za Spojené kráľovstvo tu s nami budú v nadchádzajúcich mesiacoch a budú plnohodnotnými poslancami so všetkými právami a povinnosťami. Hovorím o včerajšku, eh, pretože som bol eh, proti myšlienke takej, ktorá hovorí, že počas tohto predlženia by Spojené kráľovstvo bolo brané ako člen druhej kategórie. Nie, tak to nefunguje. Eh, a nemyslím si, že by to bolo na mieste Viem, že na oboch stranách Lamanského prielivu sú všetci vyčerpaní z Brexitu, čo je pochopiteľné. Avšak toto nie je ospravedlnenie a e, už to nejako ukončíme iba preto, že sme unavení. Musíme pristupovať e, k Brexitu s otvorenou myslou a civilizovaným spôsobom. Pretože nech už sa stane čokoľvek, sme viazaní e, spoločnou, spoločným presvedčením a chceme ostať a zotrvať v úzkom partnerstve aj do budúcnosti. Niektorí členovia hovoria, že by sme nemali byť naivní a nemyslieť si, že Brexit možno zvrátiť. Ja som na toto neodpovedal, ale dnes, ako pred vami stojím, by som chcel povedať, e, že v tomto ťažkom bode našej histórie musíme snívať naše sny. Nemôžeme sa oddať fatalizmu. Ja neprestanem snívať o zjednotenej Európe. Vážení priatelia, toto je naše posledné stretnutie počas e, tohto mandátu a dúfam, že aj po voľbách sa s väčšinou z vás bude môcť stretávať pri podobných príležitostiach. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A teraz e, Jean-Claude Juncker, predseda Európskej komisie. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, včera bol strašný deň pre všetkých tých, ktorí majú radi Francúzsko a ktorí milujú Paríž. V našich e, životoch e, nikdy nie je Paríž neutrálnym miestom. Je to miesto, kde sa vždy znova radi zamilovávame. Toto mesto, ktoré e, zažilo tragédiu, ktorá nie je len architektonická, ale týka sa francúzského života, vidieť eh, tento chrám eh, v plameňoch. Všetci, ktorí navštevujú eh, no-, Notre Dame, Notre Dame cítia bolesť. Včera dôležitá časť Francúzska bola zasiahnutá ja by som takisto chcel e, vyjadriť voči našim francúzským priateľom sympatie za komisiu, ktorá sa e, vyjadrila, že podporí všetkými možnými prostriedkami Francúzsko. Bola zranená Európa, Francúzsko, Paríž bol zranený. Zranení sme my a sme i solidárni s našimi francúzskými priateľmi. odkedy sme dovršili Európsku e, radu minulý štvrtok nad ránom, Európska komisia a ja sám sme, máme akoby prestávku od Brexitu, zameriavame sa na mnohé iné témy pre Európu dôležité, zaoberáme sa pozitívnymi e, vecami a preto budem veľmi stručný. Minulý týždeň Európska rada v súlade s Spojeným e, kráľovstvom e, prijala zodpovedné riešenie predloženia článku 50 e, až do 31. októbra tohto roku. Bol to priateľný výsledok z troch dôvodov. Poprvé, za podpory tohto parlamentu sme prijali opatrenia, keby bol nastal Brexit bez dohody, ale nemáme nič z toho, keby tu bol e, rozkol. Jediní, kto by z toho profitovali, by boli tí, ktorí chcú e, podkopávať e, globálny poriadok. V každom prípade nikdy nechceme vyhodiť z klubu jedného z našich členov. Po druhé, sme chceli chrániť integritu a fungovanie tohto parlamentu a všetkých inštitúcií. Ak Spojené kráľovstvo je členom 23. mája musí zorganizovať európske voľby. Ak tak neurobí a neratifikuje sa do 22. mája vystúpenie, e, končí to rozšírenie 31. mája. To je právny, právna situácia. Zabezpečili sme tiež, že netreba diskutovať o e, Brexite každý týždeň Dali sme Británii, eh, Spojenému kráľovstvu čas, aby mohli eh, výjsť z tejto blokády. Ako náhle bude platiť zmluva o vystúpení, komisia bude úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, ako sme eh, činili počas celých brexitových rokovaní. Transparentnosť našich rokovaní a efektívna tímová spolupráca so steeringovou skupinou E, do, dobre postupovala a chcem v tom pokračovať i počas implementácie zmluvy o vystúpení. Ako náhle bude treba prijať nejaké rozhodnutie v spoločnom výbore, komisia zapojí parlament a bude e, zohľadňovať vaše názory. E, za posledné mesiace sme v Dolnej snemovni Spojeného kráľovstva venovali, venovali veľká, veľa pozornosti. Jednu vec však zdôrazním k Brexitu nemožno nič rozhodnúť bez názorov tohto parlamentu. Nič nemožno rozhodnúť o Brexite bez zohľadnenia pozícií Európskeho parlamentu. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, 31. október je novou lehotou pre riadené vystúpenie Spojeného kráľovstva z únie alebo ak by dovtedy e, britský parlament neratifikoval e, túto zmluvu, tak potom je to lehotá na tvrdý Brexit, ale chceme sa tomu vyhnúť. Spojené kráľovstvo sa môže takisto rozhodnúť stiahnuť svoju žiadosť. Európsky súdny dvor to jasne potvrdil. A toto však nie je moja pracovná hypotéza, ako to takisto nie je takou hypotézou to, že za hranicu 31. októbra tú lehotu ešte predlžíme to nie je tak, s takouto hypotézou nepracujem. Mimochodom, tento dátum mi vôbec nevyhovuje, nepáči sa mi. 31. október je môj posledný pracovný deň v komisii, ako predseda komisie. oktobra teda nemôžeme mať zasadnutie v noci, pretože o 12.00 budem musieť opustiť E, zasadačku e, Donald Tusk, ale zostať môže. Som predsedom komisie, stal som sa ním, pretože som to chcel po A a po B, pretože v európske záležitosti som chcel zrýchliť pretože som e, chcel, aby sme pokročili v sociálnych otázkach v Európe. Nie, nie však dostatočne, pretože tie potrebné reformy e, menovej e, a hospodárskej únie som chcel dovršiť, pretože som si myslel, že v otázkach fi- financí eh, v budúcom období e, do roku 28, eh, že sa ch- chceme dorozumievať, pochopiť. Nechcel som, aby tí mnohí vedci, mladí študenti v rámci Erasmu i iní boli obeťami tohto, tohto celého príbehu okolo Brexitu. Máme lepšie veci a oni si zaslúžili lepšie veci Musíme sa postarať o to, aby sme ich e, nevzdialovali od Európy ešte viac. Odpoveď na to, akou cestou sa pôjde, to pôjde, to musí prísť z Londýna. Čím skôr, tým lepšie. Veľmi to vítam, že vláda a opozícia teraz diskutujú to vlastne je pokrokom, veď je to pokrok. Je to v britskom kontexte naozaj pokrok. Nie, nie je však normálne, že e, kľúčové sily sa e, zblížia a komunikujú až takto neskoro. Teším sa teda, že táto komunikácia konečne prebieha. Kedy Briti opustia EÚ, to, za, to je v ich rukách. Oni to rozhodujú. Ako ju opustia, no to, o tom sme sa dohodli v novembri 2018 vo forme zmluvy o vystúpení. Tento výsledok rokovania, roz, výsledok z novembra 2018 naďalej platí. Rokovania o vystúpení e, už nebudú prebiehať. Politické e, vyhlásenia možno e, diskutovať, ak takéto želanie bude. Vážený pán predseda, dámy a páni poslanci, Brexit to nie je budúcnosť Európskej únie. Budúcnosťou únie e, je niečo, čo presahuje Brexit. Ten nemôže e, prekaziť naše práce vo veľkých oblastiach priorít. A preto z tohoto dôvodu Európska ráda sa dohodla o dvoch princípoch. Poprvé, kým je Spojené kráľovstvo členom EÚ, chceme konštruktívne e, a zodpovedne a loajálne spolupracovať. Je to princíp, ktorý e, vyplýva zo zmluv a ten musíme ich rešpektovať. Nielen, že e, to rešpektujeme, žiadame zodpovednú a loajálnu spoluprácu. Po druhé, nie sú to členské krajiny druhej skupiny alebo druhej kvality ale 27 členských krajín musí, e, e, musí, musí sa zdohodnúť na otázkach o budúcnosti. Nie je to nejaká novinka. V decembri 2017 e, Európska rada a ja som bol prítomný, spustili euroskupinu proti názorom Britov a Švédov. Išlo o tých, ktorí sa zaoberajú e, menovou konštrukciou Európy. Schádzali sa a výsledky e, boli naozaj e, ocenené. Európska únia má však pred sebou strategické výzvy, na ktoré musí reagovať. V prvom rade e, Sibiu v máji budeme diskutovať o strategickom nasmerovaní Európskej únie v budúcich rokoch a potom tu bude budúci viacročný rozpočet, ktorý by sme mali v princípe rozhodnúť v októbri. A potom ide o e, e, budúcich, e, budúce, budúci výzor Eh, konštrukcie Európskej Európskeho parlamentu, najväčšieho parlamentu, okrem toho indického, budeme voliť nového predsedu rady, no, novú predsedu komisie a budúcnosť našej únie, to je naše miesto vo svete. Naše obchodné dohody, naše vzťahy s veľkými medzinárodnými partnermi, so ši- s Čínou, napríklad, s ktorou, pred, ktorou minulý týždeň prebehol konštruktívny summit. Budúci e, e, jún G20 v Osake bude hovoriť o budúcnosti svetového obchodu. Toto všetko, pravdu povediac, e, sú oveľa dôležitejšie veci než tie peripetie okolo e, Brexitu. Európska únia bude pokračovať. Grazie, signor Presidente. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som pripomenúť kolegom, že počas e, zasadnutia rady som nastojil na tom, aby zachovala sa dôstojnosť parlamentu a vôľa tohto parlamentu nemožno využívať ako nejaký taxík. A myslím si, že v celom diskurze o Brexitu treba brať do úvahy vážnosť našej inštitúcie. Myslím si, že teraz hovorím v mene všetkých eh, kolegov. Sme prvá inštitúcia dohôd a musíme nastojiť na tom, aby nás rešpektovalo všetkých 28 a teraz eh, pán González Pons za skupinu európskych ľudovcov. Ďakujem pekne, ja budem hovoriť eh, na úvod o bolesti, ktorú som cítil včera, keď som videl, ako horí katedrála Notre Dame niečo také zasiahlo nás všetkých. Všetci Európania sme boli Francúzi. Všetci cítime eh, rovnaký, rovnakú hôzu a všetci chceme prispieť k obnove. Národy idú vpred spoločne. No a ten požiar katedrály eh, nás v Európe spája, nie pretože spoločne splačeme, ale preto, že spoločne sa budeme snažiť o rekonštrukciu obnovu tejto katedrály. Európska únia pomôže ekonomicky aj prostredníctvom remeselníkov, tak aby táto katedrála bola opravená, tak ako sa rekonštruovali katedrály v minulosti, že sa do projektu zapojili všetci. Požiar Notre Dame nám pripomína, že Európania nie sú nikdy sami. Európa je reakciou na chudobu, ničenie požiare. Včera večer som videl horieť Notre Dame a ja som sa si neustále kladol otázku, prečo chcú Briti odísť z Európskej únie. Európska únia je spoločenstvom princípov a hodnot vo chvíli, keď sa vám zdá, že nefunguje, tak ten systém sa dá reformovať, ale neodídete, neodídete, pretože hodnoty sú stále rovnaké a stále spoločné a nejako sa nespochybňujú z Brexitu sme sa naučili tri veci. Poprvé, v politike nie je možné slubovať to, čo sa nedá dodržať. Po druhé, v politike klamstvá vždy vedú k zlým veciam. No a po tretie, že nie je možné pretrhnúť ekonomické puta z minulosti iným spôsobom. Ja nechcem nekonečný Brexit pre mňa, Európa bez Veľkej Británie nie je kompletná, ale ak politici vo Veľkej Británii sa nedokážu dohodnúť, eh, tak eh, potom by mali dať hlas, hlas späť ľuďom. Ja si myslím, že už sme veľmi veľa hovorili o Brexite a veľmi málo o iných záležitostiach. Dnes všetci trpíme kvôli požiaru katedrály Notre Dame, ale myslím, že v dôsledku toho sme všetci viac Európania v tejto chvíli. Ďakujem. A teraz mene skupiny Socialistickej a demokratickej aliancie dostáva slovo Udo Bulman. Kolegyne, kolegovia, dnes ráno sme zjednotení, keď sa dívame na Paríž. Všetci hovoríme správne, Notre je naším prípadom správne hovoríme, že Paríž nie je opustený, Francúzi, francúzsky národ nie je opustený a to tým ukazujeme našu európsku solidaritu. No a v duchu európskej solidarity e, musím blahoželať ja e, predsedovi Rady Tuskovi, že prijal na seba zodpovednosť za to, že dal Veľkej Británii toto rozšírenie a predlženie, pretože tým ste dokázali predísť eh, tej katastrofe, a kto by eh, niesol tú cenu eh, nie aliancie ideológia, nie tí, ktorí dávali falošné prísľuby. Bežní občania vo Veľkej Británii by to zaplatili. Tí, ktorí musí, ktorých životy závisia od eh, ich zamestnania v tejto prepojenom, prepojenom hospodárstve, ktoré je prepojené viac ako kedykoľvek predtým na spoločnom eh, trhu. A vy to viete presne, vy ste sa zahrávali so súdmi vašich ľudí eh, vo vašej krajine. Toto je nesprávne. Tomu predseda Juncker, predseda Tusk, Európska rada dokázala zabrániť zodpovednými rozhodnutiami. A toto je dobrý signál. A rovnako musím poďakovať ja, pán predseda Tusk, za to, čo hovoríte o práve členských štátov pokiaľ sú členskými štátmi. No a toto platí o právo na zastúpenie v tejto inštitúcie. Nie je to stranická otázka, je to otázka slušnosti eh, voči našim volitom. Eh, za, eh, je to slušnosť a rešpektovania demokratických princípov. My samozrejme budeme rešpektovať rozhodnutie zástupcov a zvolených zástupcov v tejto inštitúcii a budeme rešpektovať eh, aj ich práva. Naša, naša strana, naša skupina to, to urobí v každej situácii. Ja som presvedčený o tom, že aj po 23. máji vo Veľkej Británii sa objaví, vznikne nová diskusia, bude to začiatok konca Brexitu. O tom som presvedčený, pretože ľudia vo Veľkej Británii konečne budú mať možnosť sa k tomuto postupu vyjadriť. Stále sme v situácii, že parlament je zablokovaný. Ja som si myslel, že v podobnej situácii sa treba spýtať ľudí, keď cena je jasná za nesprávny krok. Treba sa spýtať ľudí, čo si o tom misia Take Back Control. To patrí ľuďom, nie ideológom ja som presvedčený o tom, že tu ide o viac. Pri Brexite nejde len o Veľkú Britániu, nejde len o ostatných, ktorí chcú zostať vo Európskej únii. Pri Brexite ide oveľa viac. Je to otázka, či Putinovia a Trumpovia, Stevovia, Benenovia a Salviniovia môžu zničiť to, čo bolo vybudované, čo vybudoval Robert Schuman a Jean Monnet, to, čo vybudoval Konrad Adenauer a Willy Brandt. O to teraz ide. No a preto my Európsku úniu budeme brániť, pretože ona je správnou odpoveďou na veľké otázky budúcnosti. No a naša eh, skupina je pripravená vo Fínsku, vo Švédsku. Vidíte, že my sme tí, ktorí držia eh, Európu, eh, keď pravicoví radikáli ju chcú zničiť. Ja chcem partnerov v tomto Európska ľudová strana. Musí povedať, aká je pozícia v Andalúzii, kde, aká je pozícia pre mm, ďalších voľbách v Taliansku, či je na strane Európanov, alebo či je na strane tých, ktorí chcú Európu zničiť. Naša odpoveď je jasná, my budeme brániť Európsku úniu a budeme ju viesť do budúcnosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz v mene skupiny EKR dostáva slovo pán poslanec Kamal. Vážený pán predseda, keď, ste si, keď sme e, videli tie obrázky požiara Notre Dame, tak v takom, takéto chvíli je dať politiku bokom a bez ohľadu na to, či ste Britom, Európanom alebo e, z inej časti sveta, tak mnohí ľudia cítili ľútosť, keď videli tieto e, zábery. Pred 25 rokmi moja manželka študovala vo Francúzsku a chvíľu pracovala vo Francúzsku do Notre Dame. Sme chodili, boli sme tam minulý mesiac, vyfotili sme sa zaspomínali sme si a mysleli sme si na tie milióny ľudí, ktorí obdivovali túto katedrálu, ktorá je symbolom nielen Paríža, ale aj histórie Európy a aj keď je to budova, ktorá reprezentuje moju vieru, tak myslím, že všetci sme v tomto spojení, spojení bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame a obnovíme ju. Mnohí z nás dúfali, že dnes túto debatu nebudeme viesť a že 29. marca eh, Veľká Británia opustí Európsku úniu alebo minulý týždeň. Avšak život to napísal inak eh, bretská vláda stále, eh, chce sa snaží o riadený Brexit a chce opustiť Európsku úniu čo najskôr tak, aby občania Veľkej Británie a Európskej únie sa mohli sústrediť na budúcnosť a na to, čo označil Jean-Claude Juncker za pozitívnu agendu. Bohužiaľ, ja chápem, že vaša trpezlivosť má svoje hranice a vidíme, čo sa, čo sa deje v britskom parlamente. Európske záležitosti nás zamestnávajú dlho nielen našu stranu, ale moju stranu, ale aj ostatné strany. A vidíte, a to rozdelenie aj dnes. No a mnohí ľudia sa pýtajú, prečo nezačali stranické debaty skôr. Avšak takto nefunguje britský systém parlamentnej demokracie. A treba sa pozrieť na dolnú snemovňu britského parlamentu, kde dve strany sedia oproti sebe a nie vedľa seba, tak ako v tomto parlamente. Na jednej strane sedí vláda, na druhej strane sedí opozícia. A namiesto toho, aby sa snažili o budovanie koalícií, tak je to oveľa nepriateľskejší štýl politiky. Takže súčasné debaty sú skutočne nepohodlné a nepríjemné pre členov oboch strán, vrátanie mňa. Takže rozšírenie podľa článku, teda rozšírenie článku 50 možno nebolo Eh, odpovedou, ktorú si všetci želali, ale dáva nám to viac času preskúmať všetky možnosti eh, pri hľadaní riešenia. A ja som dúfam, že mojim kolegom v parlamente to nebude trvať veľmi dlho. Naše hospodárstvo, naša politika, naša krajina potrebuje istotu. A my sa musíme snažiť eh, hľadať rýchle riešenie na to, aby sme sa vyhli tomu, že sa budeme musieť zúčastniť európskych volieb. Teraz je čas na pragmatizmus, takže Poďme na to. No a pán Juncker vám a pán Tusk, ja vám ďakujem za konštruktívnu konštruktívny prístup. Minulý týždeň ja myslím, že až vyjadrenie pred Európskou radou mali správny tón. Nie je to o ponižovaní. Musíme ostať priatelia a ísť spolu vpred. Musíme budovať partnerstvá, ktoré dokážu prežiť skúšku času. Vážený pán predseda, Veľká Británia v minulosti sa ocitla v náročných situáciách, ale máme reputáciu, že dokážeme nájsť riešenia a som presvedčený o tom, že uh, teraz to nebude iné. No a na záver trochu osobne, možno toto je môj posledný prejav z tohto miesta v tejto snemovni po 14 rokoch a ja musím povedať, že bez ohľadu na to, či sme súhlasili alebo nesúhlasili, či budete zvolení prejdete k novým výzvam, tak všetkým by som vám chcel poďakovať za spoluprácu, za naše spoločné skúsenosti a zaželať vám len to najlepšie do budúcnosti. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Kamal. Ďakujem pekne, pán Kamal. No a nasledujúci je predseda skupiny liberálov demokratov, pán Ferhovstad, vážený pán predseda. Na úvod, podobne ako moji kolegovia a predseda Tuska, predseda Juncker by som chcel vyjadriť veľký smútok nad udalosťami z Paríža včera. No, ja som však presvedčený o tom, že spoločne sa nám podarí obnoviť katedrálu Notre Dame v Paríži a v každom prípade kde žiariť ešte krajšie v minulosti, je to Notre Dame Paríža, Francúzska, Európy. Som si istý, vážený pán predseda, vážený pán Tuska, ja viem, že Európsky parlament eh, má slovo eh, pri rozhodnutí, ktoré ste prijali v stredu, ale ja by som vás chcel varovať pred jednou vecou a to sú dopady rozhodnutia z minulého týždňa, pretože až doteraz Európska únia bola jednotná, eh, jednota medzi 27 členskými štátmi, ale tiež sme zachovali jednotu medzi troma inštitúciami, radou, parlamentom a komisiou a bola to jednota vybudovaná na našom hlavnom vyjednávačom Mišelovi Barnierovi, ktorému by som chcel poďakovať za jeho prácu, kolegyne, kolegovia. No a táto jednota, táto jednota podľa môjho názoru, pán Tusk, a to vám musím povedať veľmi otvorene, je teraz ohrozená. Namiesto toho, aby ste poslali pani majú do Londýna bez eh, možnosti predlženia alebo eh, s krátkou možnosťou predlženia pár dní, týždeň, tak ste dali namiesto toho 6 mesiacov. 6 mesiacov všetci to vieme, že 31. oktobra nestačí na zásadný obrat eh, pri Brexitu, ale je to príliš ďaleko na to, aby to urýchlo nejaké konanie. Také to je s tým rozhodnutím, ktoré bolo prijaté. Ja nebudem eh, eh, zachádzať eh, tak ďaleko ako pán Coburn, ktorý to nazve odpad, pretože on nazýva všetko odpadom. No ja mám obavy, že to len predlžuje neistotu. Ja sa bojím, že to ide oddelovať rozhodnutie a ja mám ešte obavy, že celý ten neporiadok Brexitu to preniesie do Európskej únie a že to nakazí aj európske voľby. Ja sa obávam, že z tohto parlamentu, to urobí v Holandčine, to hovoríme, neviem, či to poznáte, eh, že to urobí z parlamentu Holubník. Britskí poslanci mm, prídu, odídu, eh, budú čakať na náhrad, náhradné, eh, náhradné, náhradné stoličky pre ďalších kolegov Banksy, um, to už vyjadril, uh, nakreslil britský parlament ako parlament plný uh, opíc a, možno by mohol aj nakresliť Brit, uh, e, Európsky parlament ako holubník. Ja mám obavy, uh, že ten tlak dosiahnuť dohodu medzi stranami, že ten sa oslabí, že zmizne. Z posledných dňoch oslabení a obe strany, tak konzervatívna ako ale bristi, robia to, čo už robia za posledné mesiace, že budú vyčkávať. No a dôsledok, a už vidíme aj to rozhodnutie britského parlamentu, že poď na dovolenku. Takže ja poviem niečo, čo som si nikdy nemyslel, že poviem, ale ja myslím, že jediná vec, ktorá nás dokáže teraz zachrániť, je Nigel Farage. A prečo? Ako si dnes sa vypočujete, on už teraz eh, vedie kampaň, on už má novú stranu, hm, stranu Brexitu, no a eh, hovorí, že obe strany, lebristi aj konzervatívci musia byť eh, vo voľbách porazení. Takže ja chcem povedať, že nie sú tieto strany hlúpe, tak sa dohodnú medzi sebou teraz, okamžite, v nadchádzajúcich dňoch na to, aby dokázali zabrániť tejto katastrofe. No a na záver, pán Tusk, po rozhodnutí ste povedali niečo a zopakovali ste to aj pred chvíľou. Eh, možno sa vyhneme tomu, aby Británia opustila EÚ. A ja som proti Brexitu, ale bohužiaľ nie je to naše rozhodnutie. Bolo to rozhodnutie občanov Veľkej Británie, takže ja sa obávam, že namiesto toho, aby to, by to zabranilo Brexitu, tak to zničí Európu, eh, Európu nevenovať energiu eh, eh, rokovaniam s britskými lídrami ako pánom Coburnom alebo Johnsonom, ktorí o svojom srdci neznačajú Európu. No a toto je moment, keď my potrebujeme našu energiu na to, musíme venovať svoju energiu reformám, obnoveniu Európskej únie. No a to na to by sme sa mali sústrediť my, aj vy, ako predseda Európskej rady. No a toto podľa mňa minulú stredu tento duch chýbal. Ďakujem pekne. Thank you. Madam Zimmer, for two minutes. Ďakujem veľmi pekne, pani Zimmer, na dve minúty. Nech sa páči. Dámy a páni, pani predsedovia, Myslím si, že sú chvíle, kedy by sme mali politický boj odložiť bokom. Požiar Notre Dame v Paríži poukázal na to, ako sú naše dejiny, história a kultúra zraniteľné. A myslím si, že toto presahuje to, o čom hovoríme tu na tomto mieste. Notre Dame je symbolom Európy, symbolom Francúzska. A ja ako východná Nemka, keď som navštívila Paríž, pretože som v minulosti nemala nikdy túto možnosť vycestovať, prvýkrát videla Notre Dame. Pre mňa je to šok a chcem sa francúzským kolegyňam a kolegom zo všetkých frakcií povedať, že stojíme pri nich, ale takisto musíme povedať, že sme si vedomí zraniteľnosti, zraniteľnosti Európskej únie. A to je práve o tom, o čom hovoríme. Ja nie som eh, spokojná s výstupami ostatného samitu. Myslím, myslel som si, že konečne dosp, dospejeme k rozhodnutia či už za vystúpenie alebo proti vystúpenie. Ale opätovne sme odložili toto rozhodnutie o 6 mesiacov a teraz až za dátum konania európskych volieb. A nemáme žiadny výstup, eh, keď 2. Eh, júla bude zasadnutie nového parlamentu, potom bude nasledovať letná prestávka a to bude naďalej ovplyvňovať našu pracovnú schopnosť. A to znamená, že musíme opätovne znovu z ničoho postaviť na zelenej lúke plán B. Nesmieme obmedzovať takýmto spôsobom ovplyvňovať pracovnú schopnosť tohto parlamentu. Už ste sa vôbec zamysleli nad, on, nad tým, akým spôsobom chceme motivovať e, ľudí, aby sa e, ľudia zúčastnili európskych volieb, volieb do Európskeho parlamentu a pritom predvádzame takýto nepochopiteľný chaos a mali by sme preto pokračovať v tejto práci aj nasledujúce legislatívne obdobie. Ďakujem veľmi pekne. Pani Kop, Kato, na minútu a pol. Blíži sa Veľká noc a my sme stále tu a ja a ostatní e, britskí spoluobčania sme z toho nadšení. Pre mňa je úžasné, je úžasné naplniť úplne mandát e, ľudí, ktorí mi dali e, v ostatných voľbách. Preto usporiadame opätovne európske voľby a my ako zelení opäť oslávime týmto spôsobom hodnoty Európskej únie budeme sa snažiť mobilizovať jednu z najproeurópskych síl na našom kontinente. Budeme bojovať za demokratickejšiu Európsku úniu. Ďakujem Rade a zvlášť predsedovi Tuskovi, že nám dali priestor na manevrovanie a na rokovanie. Vytváranie a stavba eh, Európy nikdy nebola dôležitejšia a práve otcovia zakladatelia zotrvali a vytrvali v tom najväčšom úsilí zvlášť mali trpezlivosť s tými krajinami, ktoré prechádzali e, problémami. Ja som mala vždy e, prísny postoj k Brexitu, avšak musíme sa vysporiadať predovšetkým s príčinami e, Brexitu, tými silami, ktorí spôsobili, že mnohí ľudia mali pocit, že boli ponechaní sami na seba. Takže poskytnime, vyšlime posolstvo nádeje. Vyšlime posolstvo nádeje a odmietnime e, tieto spevy sirén, ktoré vychádzajú z toho pravicového spektra. E, v Británii e, proeurópsky hlas môže významne ovplyvniť hlasovanie občanov a presvedčiť ostatných Európanov, že sme súčasťou ich rodiny. Pán Faráš, 5 minút. Ďakujem, ďakujem veľmi e, pekne. Ja som sa snažil 20 rokov, aby som sa sám seba vyhodil a stojí to práca a myslím si, že som uh, úspel, ale nikdy som si nepredstavoval, k čomu dospeje uh, e, spoj- vláda Spojeného kráľovstva. A my zdá sa, že sa vraciame. Mnoho z nás sa dokonca vráti, pretože pán Ferhofštát má pravdu. Prvýkrát, a to prvýkrát hovorím, pán Ferhofštát, máte pravdu. Uh, naša brexitová strana bude úspešná v týchto voľbách a jediné, čo má, nás môže zastaviť, je iba keď sa opozícia pod pánom Korbinom a e, premiérky Te, e, Terezy Mejovej dohodnú a a manevrujú nás do colnej únii a do jednotného trhu. A e, a v tom prípade brexitová strana nevyhrá európske voľby, ale vyhrá voľby v Spojenom kráľovstve. Takže mm, už tomu je 15 Eh, rokov, odkedy predsedám tejto skupiny. A zúčastnil som sa desiatok európskych eh, samitov. A vždy sme videli konflikty medzi národnými štátmi a eh, Európskou úniou. Či to boli Maďari, či to boli Rakúšania, alebo či to boli Gréci. A je tu vždy jedno zlaté pravidlo A to pravidlo je, že Brusel vždy vyhráva. Tá sila a tá páka, čo má Brusel k dispozícii, vždy má navrh ale videli sme druhýkrát po dvoch týždňoch, kedy e, britská premiérka e, príde a prosí a žobre o predlženie článku 50. Bolo to ponižujúce. Nie len pre tých v Bruseli, ale bolo to ponižujúce aj pre celú našu krajinu, všade vo svete. E, pretože mnoho krajín, ktorí nás majú radi, sú presvedčení o tom, že sme veľkým národom a premiérka nám slúbila, že odídeme 29. marca, ale potom povedala, že možno odídeme 12. apríla, ale určite budeme odchádzať 30. Eh, júna a teraz nám hovorí, že určite odídeme 31. októbra. Eh, samozrejme, toto je iba eh, taký helovínsky trik, ktorý nám premiérka v ten deň predvedie. Ale avšak ak to bude naozaj toto rozhodnutie na pleciach e, tejto e, nevhodnej premiérky, tak sa nič nezmení. V minulosti som vždy kritizoval e, silu bez zodpovednosti byrokratov v Bruseli. Ale raz musím povedať, že tento chaos nie je vašou chybou. Vaša pozícia bola jasná od začiatku. Tento chaos Eh, je výsledkom dvoch britských strách, ktorí slúbili vo svojich programových vyhláseniach, že zrealizujú Brexit, eh, ktorí podali článok 50, kde sa zaviazali, že odídeme s dohodou alebo bez do- dohody. A v tomto spočíva ich eh, zrada. A ja e, e, súhlasím e, s poslankyňami a poslancami, že pri vyslovení sústrasti, keď zhorela katedrála v Notre Dame. A podobne, niečo podobné sme stratili e, aj v Spojenom kráľovstve. E, aj keď titulky e, včera boli pomerne pozitívne. 29. marca v roku 312, po 312 rokoch zomrela demokracia v Spojenom kráľovstve. Príčina smrti bolo neferové zaobchádzanie a páchatelia budú ešte musieť čeliť zodpovednosti. Musíme kampaňovať za demokraciu, za právny štát a vždy musíme eh, samozrejme veriť v dobré rozhodnutie väčšiny. A naozaj eh, musíme sa uchádzať o eh, milosť Božiu, ak sa nám má naozaj podariť opustiť Európska únia. My sme my sme matkou parlamentu, my zasadáme neustále, e, už najdlhšie. A my sme boli vždy príkladom demokratického fungovania, nielen pre nás, ale aj naš, pre našich európskych priateľov. A hm, musím povedať, že v našej krajine je teraz e, e, veľká dávka sklamania, ale aj hnevu. Nechceme si dať žlté vesty a protestovať, ale potrebujeme naozaj mierovú politickú revolúciu v našej krajine. Musíme odstrániť e, e, dvojstranný parlamentný systém. A myslím si, že budete veľmi, veľmi e, prekvapení, čo sa stane 23. mája. Bude to nová budúcnosť britskej demokracie. To je to, čo naozaj potrebujeme. Kolegovia Dostal, dostala som žiadosti o modrú kartu, avšak e, predseda povedal, že počas vystúpenia predstaviteľov e, jednotlivých skupín nepovolujeme modré karty. Teraz má slovo pán Button. Pokiaľ rozhodnutia e, referendu z roku 2016 by bolo dodržané, už by sme dávno neboli v Európskej únie. Namiesto toho demokratické eh, rozhodnutie 7,5 milióna ľudí je neustále predmetom zrady. Európske voľby v máji eh, bude opätovne hlasovaním o referendových otázkach. Bez ohľadu na to, čo hovoria parlamentné strany, v konečnom dôsledku eh, sa budeme, bude hlasovať o tom, či ostaneme v Európskej únie alebo či odtiaľ odídeme. Tí, čo chcú zotrvať, e, nech hlasujú za liberálnych demokratov. E, A tí, čo chcú e, tí, čo chcú odísť, majú hlasovať za UKIP. Pretože to je naozaj strana, ktorá sa zasadzovala za Brexit. Iné hlasy sú vyhodené von oknom, pretože veľké strany v súčasnosti vôbec nerozumejú tejto záležitosti. Politika UKIPu je priamočiara a jednoznačná. Je to jednodu- za priamočiary a e, jednoduchý odchod e, z Európskej únie. Vidíme, že spoločnosť sa delí na dve skupiny. Nielen v Británii, ale v celej Európskej únie. E, jedna skupina je spokojná s tým, keď jej vládnu cudzí. Druhá skupina e, rebelujú e, proti ďalšej integrácii Európskej únie a e, hlasujú za návrat demokratických síl na úroveň národných štátov. Jeden, jedni hlasujú e, za e, za podmanenie, zatiaľ čo tí druhí hlasujú za demokraciu. A myslím si, že práve títo ľudia prídu hlasovať v obrovských číslach a budú hlasovať za návrat demokratickej zodpovednosti, za ukončenie e, úsporných upotrení a za to, aby už konečne prestal niekto rozhodovať o tom, ako sa majú e, prestal rozhodovať o nekontrolovanej migrácie. Budú hlasovať za tie strany, ktoré chcú zachovať ich kultúru a ich civilizáciu. Naozaj v európskych e, voľbách e, budú hlasovať populisticky. E, v Británii budeme hlasovať jednoducho buď za odchod, alebo za zotrvanie. Bola to práve strana UKIP, ktorá doviedla k referendum, e, k uskutočneniu. A budeme naďalej e, bojovať za Brexit. 23. E, mája nami zvolení poslanci budú sa snažiť aj naďalej vyviesť Britániu z Európskej únie. A 23. mája práve tie voľby vyšle veľmi jasný signál vláde jej veličenstva, aby sme odišli v rámci podmienok Svetovej obchodnej spoločnosti, Svetovej obchodnej organizácie. Hlasovanie za e, UKIP je hlasovanie e, za odchod e, Británie z Európskej únie. A to by sme mali mať na pamäti, a to by mali mať na pamäti aj voliči. Pán Ujazdovský, nech sa páči płonącej katedry Notre Dame był dojmujący, jednocześnie... Ďakujem veľmi pekne. Videli sme katedrálu Notre Dame e, v plameňoch. To bol dramatický obraz. Na druhej strane sme poukázali na to, že chceme žiť ako spoločenstvo, ako povedal predrečník. V týchto dramatických chvíľach je to práve naša spoločná vôľa, ktorá sa nám navracia. Chcel by som sa poďakovať Rade za e, navrátenie a posunutie dátumu odchodu. E, myslím si, že sme odvrátili e, katastrofu. Myslím si, že iba tí, ktorí nám neprajú, nechcú, aby Británia a Európska únia bola spokojná a žila v prosperite Neprekvapil ma pán Fadáš, ale pán eh, Ferhovštát, ktorý zdá sa chce vykopnúť Spojené kráľovstvo z Európskej únie. Zdá sa, že federalisti a populisti eh, opäť spolupracujú a to nie náhodou. Musíme sa sústrediť na pragmatizmus a spoluprácu a myslím si, že v nasledujúcom mandáte eh, sa to aj zrealizuje. Pán Brok, 1,5 minúty. Vážený pán predseda komisie, pani predsedníčka, predseda rady, kolegyne, kolegovia, budeme mať v oktobri novú situáciu, alebo tú istú, čo dnes, pretože veci sa nevyriešili. Dúfam, že Corbyn a May nájdu riešenie. V každom prípade by sa mali usilovať v dolnej snemovni hľadať nejaké konštruktívne riešenie, buď zostať, alebo odísť, ale minimálne nie, alebo dúfajme, že nie s tvrdým Brexitom potrebujeme e, pokročiť vpred e, voči veľkým úlohám. Otázky ako migrácia, e, obchodné vojny, vnútorná vonkajšia bezpečnosť, klimatické zmeny a ďalšie. Musíme si vyjasniť, že Európska únia je jedinou silou, kde spoločne pri prerozdeľovaní tohto sveta, ktoré si vzájomne delia Trump, a, a Číňania a, a Putin, proste aby sme zostali e, jednou silou a neštiepili sa na nacionalizmom. Táto Európa e, symbolizuje solidaritu, e, mier, hospodársky úspech a, a doteraz to dobrým spôsobom ukazovala. V tomto parlamente rečním dnes naposledy, po 39 rokoch. Rád by som konštatoval, že táto Európa bola, je, bude úspechom. Keď som sa stal členom, bolo nás 9 členov spojených e, colnou úniou, ktorá dobre nefungovala. Dneska je nás 28 a par- máme parlament, ktorý má veľké slovo. Vtedy sme nemali vôbec slovo. Tú moc, ktorú sme dosiahli, by mal dôstojným spôsobom parlament zastávať. A pokiaľ ide o Notre Dame, to nie je len krásna budova, je to e, symbol, budova e, duchovného posolstva e, Európy. A ja si spomínam na obrazy, a keď prezident Mitterna, takisto plačúceho Helmuta Kohla pri podujatí. Toto je Európa, ktorá symbolizuje zanechanie hrozných činov v minulosti. De Gaulle povedal v tomto parlamente, nacionalizmus znamená vojnu a na to nesmieme zabúdať. Ďakujeme, pán Brock, a ďakujeme vám. Toto je naozaj váš posledný prejav v, tom, v tomto parlamente. E, boli ste dobrým poslancom dúfam, že e, nezabudnete úplne na európsku politiku, že ju budete z diálky sledovať. Ďakujeme a určite si vás oceníme potleskom. it's one of those emotional mornings jedno z tých emocionálnych rán tu máme dnes, pán Brok. Dúfam, že e, e si vážite to, že vás kolegovia si ocenili. Teraz pán e, Korbet na dve minúty. Nech ďakujem. Tiež by som sa pridal k tým, ktorí sa viedli k Notre Dame. Osobitne vaše, vaše slova, pán Tusk, e, zdieľanie bolesti Francúzov, keď ste povedali, že viaže nás niečo viac než len zmluvy. Je to veľká pravda a preto ma tak šokovalo keď e, pán Faráš, ktorý tu ako tradične už nie je, keď vykríkol v, tom, v tej chvíli hlúposť. To len ilustruje prístup e, ľudí na tejto strane parlamentu. Oni sú však hlasmi minulosti. Briti začínajú e, rozumieť tým lžiam, ktoré vidieť, aké to boli lži tie roky tie lži, ktoré im narozprávali o Brexite. Pamätáte si, že hovorili, že to bude ľahké a zdá sa, že je to dosť komplikované. Hovor, povedali nám, že to ušetrí množstvo peňazí, ktoré pôjdu do zdravotníctva. Zdá sa, že to bude stať veľa. Povedali, e, e, budeme mať nové obchodné zmluvy s celou planétou, aby sme obišli Európu a vlastne strádame, strácame všetky obchodné zmluvy e, keď budeme pokračovať v Brexite. Ľudia začínajú to chápať a preto sa tak veľmi boja ďalšieho referenda, pretože vedia, aká by bola odpoveď, keby sme ho zorganizovali. Práve preto i konzervatívci vedia, že by v nových voľbách boli porazení a boja sa preto volieb. A prekvapujeme, že pán Ferhofstadt i ďalší v tomto parlamente sa boja tých, týchto volieb. Netreba sa ich báť. Väčšina Bri- e, Britov nebudú z tejto časti parlamentu, ktorí sa navrátia do lavíc. V každom prípade Brexit znamená stratu členskej krajiny poprvýkrát v histórii v EÚ. Konsekvencie, dopady sú oveľa e, e, dôležitejšie než to, že tá či ona skupina má viac či menej členov v tomto parlamente. Trošku to nazerajme s perspektívou toto roz, predlženie musí sa využiť, ako povedal pán Tusk, nemám veľké nádeje, pokiaľ ide o rozhovoroch e, šéfov našich stran. Jednoducho Mejova nedokáže zvládnuť rebeliu v jej strane, ale môžeme sa vrátiť k ľuďom, napraviť ten neporiadok, do ktorého sme sa dostali. Mr. Nicholson.